Tak to budeme považovať schválené. Pani Izabela Lövin sa od 3. októbra eh, stala vo Švedsku ministerkou pre rozvoj. Blahoželáme pani Lövin k jej vymenovaniu do funkcie. Príslušné švedské orgány nás informovali o eh, voľbe pani Linej Ekstrom, ktorá s platnosťou od 8. októbra zaujme miesta pani Lövin v Európskom parlamente podľa článku 7 odsek 1 aktu o všeobecných platných pravidlách volieb do Európskeho parlamentu podľa článku 4 rokovacieho poriadku berieme na vedomie um, ustanovenie pani Engstrom ako následničky pani Lövin e, s platnosťou od 8. oktobra. Vítame pani kolegyňu podľa e, článku 3 odseku 2 rokovacieho poriadku. Každý poslanec má plné práva zúčastňovať sa schôdze Európskeho parlamentu. Uh, ak splnil všetky potrebné pravidlá a ak tiež pani Engström písomne predložila, že nevykonáva žiadne iné funkcie, ktoré by boli v rozpore s výkonom funkcie poslanca Európskeho parlamentu. Pán Johan van Overfeld s platnosťou od 11. oktobra 2014 bol vymenovaný do funkcie ministra financí v Belgicku Blaželámemu k tomuto vymenovaniu podľa článku 4 rokovacieho poriadku. Parlament e, konštatuje, že miesto v Európskom parlamente pána pán Onverelta je od dnešného dňa prázdne. Pán poslanec Richard Sulík e, opustil skupinu ALDE a stal sa súčasťou skupiny ECR s platnosťou od 8. októbra. Dostal som od skupín GUE, e, SED, ALDE, Zelených, ECR a EPP na